Mám pre vás jedno oznámenie na úvod. Kompetentné polské orgány zaslali predsedovi Európskeho parlamentu žiadosť o odobratie imunity pánovi Ivaškevičovi kvôli administratívnemu porušeniu poriadku. V zmysle tohto rokovacieho, rokovacieho poriadku táto žiadosť je postúpená